kompenzáciu za rodičovskú dovolenku a muži by si tiež mali zobrať teda časť tej rodičovskej dovolenky. Ďakujem, týmto končím rozpravu a správa pani Estrela bude na programe hlasovania v stredu o 12.30 a správa pani Thompson už zajtra 12.30. und Kollegen, Kolegyňa a kolegovia, ďalší bod na programe je roz, spoločná rozprava o rámcovej dohode medzi Európskym parlamentom a komisiou. A tu máme dve správy pána Rangela. Je tam revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a komisiou. A okrem toho je tam prispôsobenie rokovacieho poriadku parlamentu revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a komisiou. Takže najprv dostane slovo spravodajca pán Rangel. 4 minúty, nech sa páči. <coughs> Frau Vorsitzende. Uh, eu primeiro, uh, a respeito destes dois relatórios, queria de cumprimentar. Ďakujem, pani predsednička. Eh, v súvislosti s týmito dvomi bodmi programu v mene ústavno-právneho výboru by sme chceli poďakovať panu Slobodovi, pani e, e, Rebeke Hams a ďalším kolegom, ktorí vytvorili skupinu poslancov, e, ktorá vedla rokovania o tejto dohode s komisiou. Chcel by som tiež zdôrazniť to, že sme pracovali veľmi konstruktívne, otvorene. Tak sa k nám postavil predseda komisie. Eh, pán komisár Ševčovič a jeho spolupracovníci eh, v novom zložení komisii. Myslím si, že sme eh, dosiahli vynikajúce výsledky a dosiahli sme historickú dohodu. Prvú rámcovú dohodu, odkedy nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva. To je prvá rámcová dohoda, ktorá priamo sa zaklada na konkrétnom právnom základe vyplývajúcom z tejto zmluvy. Je to článok 109 zmluvy o fungovanie Európskej únie. Nazdávam sa, že vzťahy medzi parlamentom a komisiou sú e, veľmi úzke. Dosahli sme kompromis a rovnováhu medzi týmito dvomi inštitúciami. Pokiaľ ide o ich novú úlohu e, v Lisabonskej e, zmluve, Veľmi e, v pozitívnom duchu sme pracovali a v rámcovej dohode sa nám podarilo dosiahnuť posilnenia našich právomocí e, e, na základe Lisabonskej zmluvy. Týka sa to legislatívneho postupu, plánovania práce. Uvádzam iba niekoľko príkladov. Napríklad parlament sa zúčastní vypracovania pracovného programu komisie bude využívať tzv. meké právo za účasti legislatívnych kompetencií parlamentu. Ďalším dôležitým bodom je e, posilnenie kontrolných funkcií parlamentu. Pri stanovení pravidel, ktorými sa budú riadiť predseda a členovia komisie, vo vzťahu k parlamentu, v prípade napríklad, že e, bude treba odvolať e, člena komisie, hmm. či už na základe e, zásahu nejakých regula, e, regulačných orgánov alebo medzinárodných zmluv. E, veľmi dôležitým e, e, e, bodom je výmena informácií, najmä prístup k dôverným alebo utajovaným informáciám. Okrem toho, výmena informácií a názorov medzi predstaviteľmi parlamentu a komisie. Tiež prípada do úvahy, napríklad vieme, že v súčasnosti komisár, ktorý má na starosti ústavné záležitosti, sa môže e, zúčastňovať na rokovaniach e, konferencie predsedov, alebo je to možnosť dialogu medzi konferenciou predsedov a predsedov výborov. A taktiež sa posunula možnosť participácie komisii v rokovaní e, parlamentu a týka sa to nie iba, nie iba predseda komisie, ale jednotlivých komisárov. To znamená, že za predpokladu e, no, plného rešpektovania Lisabonskej zmluvy a novej rovnováhy práva moci máme teraz dohodu, ktorá vysvetlí jednotlivé vzťahy a e, zabezpečí e, skutočnú fungovanie e, Lisabonskej zmluvy. A teraz pán komisár Ševčovič. Ďakujem pekne, pani predsednička, stení poslanci. Pre mňa e, veľkou radosťou, že môžem sa zúčastniť vašej rozpravy o revidovaní eh, eh, rámcovej dohody o vzťahu medzi našimi inštitúciami a som veľmi spokojný s tým, že eh, to uznesenie, ktorom bude hlasovať v stredu, odporúča schválenie tejto dohodu. Tento proces sa rozbehol takmer pred rokom, keď nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva. Chcel by som viedriť svoju úprimnú vďaku pánovi Lenemu a pani Gajana Wallis, Dagmar Robert a pani Rebeka Harms, Hannesovi Vobodovi a pánovi spravodajcovi. E, mali sme vynikajúcu spoluprácu, veľmi intenzívne sme e, spolupracovali a mali sme úprimné diskusie. Je jasné, že zvýšené práva a kompetencie e, parlamentu v rámci novej zmluvy majú viaceré dopady na pracovné vzťahy medzi našimi inštitúciami. To sa odzrkadlilo E, uznesení e, parlamentu z 9. januára a najnovšom vyhlásení e, pána predsedu Barosov v rovnaký deň. A preto je veľmi dôležité, aby v rámci prehodnoteného rámcové, dohody, aby sme mali pevný základ pre ďalšie vzťahy, aby sme mohli začať realizovať všetky prvky dohody v denodennej praxi prehodnotený rámcový, rámcová dohoda vychádza z dohody z roku 2005, ktorá bola veľmi úspešným nástrojom riadenie vzťahov medzi našimi inštitúciami. Práve v duchu úspešnej spolupráce sme rozbehli naše rokovania, e, čo sa týka revízie rámcovej dohody v marci tohto roku a nazdávam sa, že môžeme e, všetci byť spokojní s výsledkom. Ako povedal pán spravodajca Rangel. A ja som toho názoru, že táto revízia predstavuje vynikajúci výsledok, výsledok ktorý prehlbí vzťahy medzi našimi inštitúciami, poskytne praktické riešenia v súlade so zvýšenými kompetenciami parlamentu po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. E, práve tak e, e, realizujeme osobitné partnerstvo medzi komisiou a parlamentom v praxi. Dovolte by som pokazal na niektoré prvky, ktoré predstavujú skutočný pokrok. do huda, stanovujú pravidla a harmonogram intensifikácie štruktúrovaného dialogu medzi našimi inštitúciami, čo umožňuje parlamentu výrazne prispieť do prípravy pracovného programu komisie a programu únie. Stanovuje presné pravidla, akým spôsobom a komisia bude informovať parlament o rokovaniach a záveroch medzinárodných zmluv, uzavretí medzinárodných zmluv, taktiež stanovuje pravidla na poskytovanie utajovaných informácií parlamentu eh, v súlade s medzinárodnými eh, normami a zjednoduší informovania parlamentu napríklad o našich medzinárodných rokovaniach. Taktiež stanovuje pravidla na posilnenia e, e, informačného e, toku smerom k parlamentu, pokiaľ ide o prácu expertov v komisiách. E, Predpokladám, že to e, posilne náš dialog, pokiaľ ide e, o účasť parlamentu a e, prítomnosť e, e, predsedu a komisáru. Napriek tomu, že táto dohoda ešte nenadobudla účinnosť, už sme začali realizovať dôležité prvky tejto dohody. Spomeniem iba niekoľko e, e, e príkladov, e, pokiaľ ide o prípravu našeho programu komisie. 7. septembra e, prezident Barroso vystúpil so e, správou stave Unie v parlamente. Informoval som o, o, o pokroku dosiahnutom na príprave programu 7 oktobra sme stretli v kolegiu Belamo a v stredu prezident Barroso, predseda Barroso sa zúčastní konferencii predsedov v parlamente toto všetko má za účel zintenzívniť politický dialog medzi našimi inštitúciami a ze svojho uhla pohľadu myslím si, že sme e, vypracovali správne nástroje e, v, tomto, v tejto rámcovej dohode. Ctení poslanci, ako viete, rokovania o revizii e, rámcovej dohody trvali dlho a vyžadovali úsilie zo strany každej inštitúcie, aby sme dosiahli znenie, ktorá jednak e, chráni naše záujmy a to, čo nás znepokojuje. Tiež vieme, že z viacerých vzťahov naše e, vzťahy e, na základe Lisabonskej zmluvy budú musieť prizvať radu. Rada sa rozhodla, že nebude sa zúčastňovať týchto rokovaní o revízii rámcovej dohody a preto sme sa snažili nepredikovať záležitosti, ktoré musíme ešte dohodnúť s radou. Preto Eh, predstaviteľe rokovacej skupiny sa snažili eh, rešpektovať eh, rovnováhu kompetencií medzi inštitúciami na základe zmeny zmluvy a v duchu spolupráce. To sa viackrát spomína v dohode, taktiež komisia je presvedčená, že znenie, ktoré sme finalizovali po zložitých rokovaniach, plne rešpektuje práva a kompetencie každej inštitúcie únie, a ehm, e, znesie e, e, právnu kontrolu. Napriek tomu niektoré hlasy si myslia, že rámcová dohoda zachádza priďaleko a že legislatívne môže byť napadnutá. V tejto súvislosti komisia poznamenáva, že návrh rezolúcií, ktoré odporúča schváliť revíziu dohody, E, poskytne e, oficiálnu interpretáciu dohodnutého znenia. E, niektoré časti vychádzajú na dramec toho. Týka sa to informovania parlamentu o rokovaniach o medzinárodných dohodách a účasti poslancov v úlohe pozorovateľov v našich delegáciách, ako aj definície a podmienky používania jemnej legislatívy E, komisia dostala informácie, že tieto interpretácie e, chceli zaznamenať e, počiatočné zámery parlamentu a len samotná dohoda má právne záväzný význam. Aby sme sa vyhli nejednoznačnosti, komisia sa statožne s interpretáciou parlamentu. Ctení poslanci, komisia pevne vyhlásuje, a že stojí za svojimi záväzkami a hodla e, realizovať dohodnutú e, dohodu. Dovolte, aby som jasne povedal, že komisie nebude viazaná e, jednostranným výkladom a rámcových dohôd znenia rámcovej dohody v súčasnom znení umožní nám hľadať riešenia v záujme parlamentu a komisie bez toho, aby sme nerespektovali práva a záujmy ostatných inštitúcií budeme pokračovať v tomto duchu, realizovať osobitné partnerstvo medzi našimi inštitúciami a zároveň budeme verne spolupracovať, zabezpečiť vernú spoluprácu medzi všetkými inštitúciami. Teším sa na podpísanie tejto dohody a na úspešnú realizáciu tejto dohody v neskoršom období. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Ševčovič. Teraz ideme k rečníkom mene ehm, skupín a v mene EPP ehm, e pán Mendes de Vigo. 3 minúty má slovo. Eh, už eh, som v tomto parlamente 18 eh, rokov a Európsky parlament bol kedysi konzultačný a nemal pravomoci. A e, tento proces týchto 18 e, rokov sme videli, ako parlament e, sa pretransformoval z konzultačného na z poluzákonodárneho, ako povedal Francisco Lucas Pides, keď videl tento proces premeny z parlamenta konzultačného na parlament legislatívny. A teraz to, čo budeme schváľovať v stredu, je vyvrcholenie rokovania medzi komisiou a parlamentom o rámcovej dohode a e, ja e, verím, že keď e, budem musieť vysvetliť rodne, že idem do Bruseli a budem vystupovať v rozprave o rámcovej dohode medzi parlamentom a komisí, musím uvieť dlhé vysvetlenie, pretože jasné, že tieto veci neexistujú na úrovni národných parlamentov, keď nerozumejú, že prečo treba robiť dohodu medzi parlamentom a komisiou v čase, keď sa premenia do praxi to, čo upravujú zmluvy. No musíme to robiť, musím to robiť za základného dôvodu, čo povedal Pavel Angeli aj Maroš Ševčovič, e, pretože musíme byť učení. E, Rámcová dohoda sa snaží zásadne o e, vyriešenie, vopred vyriešenie všetkých tých prekážok v rámci zákonodárstva, parlamentnej kontroly a morálneho kodexu, ktoré potom môžu nastať v praxi. A preto si myslím, že je to dobrá zmes európskej demokracie, ktorá je konsenzuálna demokracia a konfliktnej demokracie, ktorú poznáme v našich štátoch. Konsenzuálna demokracia e, má inteligentné to, že hľadá e, riešenia na problémy, ktoré môžu vzniknúť. Preto rámcová dohoda je nástroj, aby e, sme sa vyhli problém v budúcnosti a aby sme naplnili to, čo hovoria zmluvy. A keďže už máme novú Lisabonskú zmluvu, logické je ju rozvíjať. A ja chcem zablažovať Paul Rangerovi a jeho týmu, ktorý eh, ho viedol aj Európskej komisii, eh, ktorí dospeli k eh, rozumej dohode. A keď si prečítame to, čo píšu v dohode, tak nemôžeme sa počadovať voči tým hlasom, ktoré sú v národných parlamentoch, ktoré sa pýtajú, či toto ohrozuje ehm, právomoci rady. Rada je ďalší spoluzákonodárca. Keď my e, chceme e, byť zákonodarcami a my sme spoluzákonodarcami aj v Rade ministrov a my sme e, rovnocení spoluzákonodarci a nepotrebujeme mať žiadnu výhodu. My chceme, aby toto bolo účinné a myslíme si, že to prispieje. Dovolte mi, pán Ševčovič, vy ste chytili býka za rohy, to je výraz z mojej krajiny. Vy ste povedali, že výklad článkov 67 a 7 je taký, ako to vykladá parlament v súvislosti s medzinárodnými dohovormi. Ja myslím, že tu nie je nič čudné. Myslím, že tu ide o to, že um, ide o to, aby parlament bol informovaný, aby sa zúčastňoval prostredníctvom komisie v rokovaniach. O nič iné, pretože musíme mm, to schváliť tu a musíme vedieť, e, čo urobila komisia. E, preto nakoniec chcem povedať, že blahoželám obom a myslím si, že toto je pícha, ako ich povedali e, v Bielom dome. Je to začiatok dobrého priateľstva. Ďakujem za frakciu Progresívnej aliancie socialistov a demokratov. Pán Chauregi, a Tondo na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa vám pridať k slovám, ktorí vyjadrili všetci rečníci doteraz v tejto rozprave. Okrem eh, um, technickej ťažkosti, ktoré môže táto dohoda predstavať, myslím si, že hovoríme o dôležitej veci to je vec, eh, ktorú musíme pozdať spolu s reformou eh, rokovacieho poriadku, ktorú sme urobili pred eh, pár mesiacmi po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. Táto rámcová dohoda spolu s novým rokovacím poriadkom predstavuje dva zásadné prvky novej demokratickej architektúry v Európe. Ja som presvedčený, že mm, túto novú úlohu, ktorú parlament na seba prežal s Lisabonskou zmluvou, že bude zákonodárnou komorou e, s týmito dvoma dohodami s reformou rokovacieho poriadku a rámcovou dohodou e, nadobúda e, základ a podstatu rozumného fungovania. Pretože tiež bolo povedané, že je dôležité, aby táto od teraz mala tú veľkú funkciu viesť dialog a Eh, dosiahnuť konsenzus s eh, radou a komisiou na nových eh, zákonoch v Európe. Preto máme tu nové rokovací predok a tiež rámcovú zmluvu, ktorá upravuje všetky tie prvky, ktoré upravujú naše fungovanie a tu chcem zvrazniť napríklad funkciu kontroly, ktorú má naša snemovňa voči komisii. Ja myslím, pán Ševčovič, že musíme už prestať musíme e, e, upraviť e, mechanizmus prítomnosti komisie v tejto komore, aby všetci komisári mohli reagovať na otázky, aby sme mohli dostať okamžité odpovede a priame odpovede v politických vzťahoch, v ktorých sa pohybujeme. A vo vzťahu k výkladu, ktorý vy ste vedli k odseku 7 a 8, ja chcem povedať, že vám rozumiem, pretože komora nemusí byť e, vždy e, zúčastnená strana na rokoniach, ale tiež musíte chápať vy, že my ako parlament sme vyjadrili e, želanie a e, stanovisko parlamentu a aj stanovisko do budúcnosti o tom, že ako e, majú fungovať vzťahy e, s našou komorou v rámci medzinárodných rokovaní. Ďakujem za frakciu Alianca liberálov a demokratov. Teraz Andrew Duff na dve minúty. Um, we uh, listened with Počúvali sme s veľkým e, záujmom komisára Ševčoviča, ktorý, ako sa zdá, má väčší e, záujem aby uklidňoval radu, ako aby e, napadal stanovisko parlamentu. Ja si myslím, že to je správne, pretože ak rada, ktorá tu dnes nie je večer zastúpená, keby rada mala e, vážny záujem, aby zahrala svoju úlohu v tom, aby sa stala zúčastňou stranou tejto rámcovej dohody, mohla tak učiniť. A ako parlament vieme, že keď naplňame Lisabonskú zmluvu, musíme vykonávať svoje nové právomoci podľa našej vôle a zodpovednosti. Tiež sme odhodlaní posilniť eh, moc únie v medzinárodných e, rokovaniach e, prostredníctvom účinného nasadenia komisie. Dovolte mi osobitne zdôrazniť potrebu, aby predseda Barozo prehodnotil kódex komisárov, hlavne ich e, finančné priznania vieme o istých citlivých e, veciach, ktoré boli zistené um, potom, ako komisár Barosov schválil komisiu. Komisten? Ďakujem za európsky konzervatívcov a reformistov. Pán Čarnecký na jednu minútu vystúpi. Náš hiszpański priateľ, pán Mendes de Vigo, Náš španielský priateľ pán De Vigo povedal, že má problém vysvetliť e, vlastnej rodine tieto veľmi osobitné právne vzťahy medzi e, dvoma inštitúciami Európskej únie. Možno e, ja, on je trpezlivejší, lebo ja sa ani nepokúšam diskutovať tieto veci s mojou rodinou, pretože e, Lisabonská zmluva sa stala e, takým rande naslepo. Nie je to veľmi dobré, že len teraz upravujeme pôsobnosti Európskej únie a jej inštitúcií. To je už je neskoro, ale lepšie neskoro ako neskôr. Nediskutujme o tom v rámci priateľstva diskutujeme o týchto vzťahoch v rámci veľmi presných vzťahov medzi Radou parlamentov a komisiou. To je lepšie, ako keby sme o tom diskutovali len na základe priateľstva. Ďakujem za frakciu Európa slobody a demokracie. Morten Messerschmidt na 1,5 minúty. Eh, eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcel využiť túto príležitosť a poďakovať pánovi Ranželovi za skvelú prácu e, a viaceré kapitoly tejto správy. Je to pokrok, že dosiahneme e, viac informácií od komisii, je to pokrok, keď e, zdôrazníme parlamentu kontrolu a lepšiu transparentnosť našej spolupráce. V jednej oblasti, ktorá je však najdôležitejšia, by som E, chcel viedieť určité sklamanie. Mám na mysli spoločnú zahraničnú politiku. Nie je to poznámka pána Aranžela, ale celý vývoj, odkedy nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva. Včera som povedal, že Lisabonská zmluva je iba predpokladom musíme e, dosiahnuť e, garancie, že nedôjde k odovzdaniu pravomoci. E, veľmi ma sklamalo, že nedosahli sme tieto záruky. Mnohí e, Francúzi, Íri, e, Holandiania, ktorí mali možnosť povedať nie, pristúpili na spoluprácu, pretože predpokladali, že v oblasti zahraničnej politiky budeme mať stále svoju zvrchovanosť. Teraz sa zdá, že E, e, je to vzťah medzi komisiou a parlamentom medzi e, rady. A teraz pán Bruns, 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička. Budem sa snažiť nezamietať automaticky ako bezcenné akékoľvek dohody medzi dvomi skupinami podporovateľov projektu. Budem to posudzovať podľa plusov a minusov. Ehm, tým e, parlamentu dosiahol možnosť e, e, zvýšiť svoje kompetencie. Nemôžeme to poprieť. Budeme mať väčšiu možnosť pre komisiu skúmať legislatívu, budeme mať možnosť klásť otázky vysoké predstaviteľky, budeme sa zúčastňovať medzinárodných rokovaní a tak ďalej. Je to však aj opačná stránka. Rovnováha parlamentu voči rady musí znamenať e, pomerne e, zniženie právomoci tohto orgánu, ktorý zastupuje, e, aj keď zle, záujmy národných štátov, i keď zle v našom prípade. Okrem toho právomoci parlamentu nie sú v pomere vo stavu k vedúcimi predstaviteľom veľkých politických skupín a predsedom výborov. Bežní členovia skupín nemajú viac práv ako nezaradení. Problém účasti na národných rokovaniach bol aj v dohode z roku 2005 a parlament, e, e, parlamentom sa zametalo. Nemáme e, možnosť, máme možnosť iba podporovať, pokiaľ ide o odozdávanie finančných údajov Spojeným štátom. A keď člen Líbe sa pýtal, prečo je to také tajomstvo, predsediteľ komisie sa tvaril, že nepochopil otázke. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalší prihlásení rečníci. Ako prvý Pán Giacolino, dve minúty. Grazie, signora Ďakujem, pani predsedajúca. A no ja by som chcel zablahoželať vyjednávačom k tomuto pozitívnemu výsledku. A tento výsledok bol dosiahnutý vo relatívne krátkom čase. Mali sme tu konštruktívny dialog a táto dohoda Eh, ktorej dúfame, že sa eh, v stredu schváli a bude okamžite ratifikovaná. To určite dáva nový elán Európskeho parlamentu. To bol aj zámer Lisabonskej zmluvy, aby sme mali silnejšiu spoluprácu inštitúcií a týmto smerom sa uberá aj tá intenzívna rokovacia činnosť Celkom určite parlament vysloví dôveru komisii a bude tu neustála kontrola jednotlivých činností, programov a výsledkov. Aj pravidlá eh, konania komisárov treba hodnotiť pozitívne, aj tie, kde ide o utajenie je tu celý rad pozmeňovacích návrhov, ktoré mm, nehovoria nevyhnutne proti, ale sú predsa len celkom komplexné a v podstate sa hodia k tomuto textu a ja som presvedčený, že touto dohodou sa nám podarí e, zabezpečiť lepšiu legislatívnu činnosť, lepšie formulovať projekty a že sa posilnia vzťahy s národnými parlamentami. Aj činnosti e, týkajúce sa aktivít, treb, e, agentúr treba hodnotiť pozitívne a dúfam, že generálni riaditeľia budú častejšie prítomní. Ja teda ešte raz blahoželám k tomuto úspechu. Ďakujem a slovo má pani Gurmaj na 1,5 minúty. Vážená pani predsedajúca, pán komisár, kolegovia, ja som veľmi rada, že táto nová rámcová dohoda predstavuje zásadné zlepšenie, prehlbenie vzťahov medzi parlamentom a komisiou a je tu zohľadnené špeciálne partnerstvo, ktoré vyplýva z nových právomocí Európskeho parlamentu v mysle Lisabonskej zmluvy. Praktické riešenia sú zanuté v navrhovanom, v navrhovanej revinovanej dohode. Sú tam eh, povinnosti poskytovať informácie, tam parlamentné preskúmanie a pritom z komisie v parlamente. To teda môžem aj vítam vás, pán komisár Ševčovič. Chcela by som upriamiť pozornosť za dva body. Eh, účasť parlamentu na medzinárodných rokovaniach považujem za veľký krok vpred, eh, čo uľahčí súhlas, ktorý dáva parlament a bude tam určitá predvidateľnosť tohto procesu. Treba teda, aby privítať vývoj, respektíve záväzok, ktorý prijala komisia, aby poskytovala správy e, o akýchkoľvek legislatívnych zámeroch do troch mesiacov od prijatia. Komisia predloží legislatívne zámery najskôr e, po roku alebo zahrnie tento návrh do ďalšieho pracovného programu na ďalší rok. Ak komisia nepredpoloží návrh, tak dá parlamentu podrobné vysvetlenie dôvodu, prečo tak neurobila. Ako spravodajkyňa za Európsku iniciatívu občanov dúfam, že um, bude takto s rešpektom zachádzane aj s iniciatívou občanov. E, teším sa podpore, ktorú sa nám dostalo vo výbore a dúfam, že aj v pléne to bude takto isto. Dobre pokračovať, ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Coleman na jednu minútu. Pani predsedajúca, e, táto rámcová dohoda o vzťahoch medzi komisiou a týmto parlamentom, ktorú prináša Lisabonská zmluva, respektíve podstate ústava EÚ má zdemokratizovať e, legislatívny proces, ale popravde je to len ilúzia demokracie, kde demokracia nie je. Následné body boli dôležité. Lisabon nemá žiadnu demokratickú ani morálnu autoritu v Spojenom kráľovstve, pretože Briti boli oklamaní vedúcimi politickými špičkami, e, nemohli hlasovať o tom. A tie tzv. zmeny k tejto dohode v žiadnom prípade neznižia e, právomocia a činnosť nezvolenej a e, nezodpovednej komisie, ktorá teda neskladá nikomu účet, účty v praxi e, biznis EU bude pokračovať as usual, takže tak ako doteraz za zatvorenými dverami a e, odporúčania teda budú hlasovať proti takýmto návrhom, pretože neuznáme Lisabon, pokiaľ nebude predložený na rozhodovanie britským e, občanom. To je skutočná demokracia. Ďakujem pekne a teraz je ďalšou rešičkou pani Flašiková. Beňova, nech sa páči, na 1 minúty.

záverom by som chcela ešte vyzdvihnúť do popredia jednu oblasť ktorá je kľúčová významným opatrením ktoré podľa zmluvy zaručí úzky kontakt európskeho parlamentu s občanmi je včasná spolupráca s parlamentom pri žiadosti vyplývajúcej z európskej iniciatívy občanov. ďakujem pekne. Ďakujem pani predsedajúca. V prvom rade by som chcela poďakovať kolegovi Ranželovi za jeho správu. Samozrejme, Ďakujem aj komisárovi Ševčovičovi za rokovania. Určite nebol ľahkým partnerom na rokovanie, na vyjednávanie, ale férovým a myslím, že sme sa dopracovali k dobrému výsledku a konkrétny výsledok je samozrejme základom našej spolupráce a interpretácia, ktorú dáva pán Ranžel, je možno trošku rozsiahla, ale eh, človek musí mať možnosť ešte nejaké ciele mať. A E, teraz nie je len o transparentnosť medzi nami, ale ide tu aj o to, aby sme presvedčili radu, ktorá tu nie je, že mm, dokážeme dobre spolupracovať, že to nie je na úkor rady. Rada bohužiaľ sa niekedy chová ako dieťa, ktorému zoberiete hračku a teraz narieka, je urazené a namiesto toho, aby eh, bola rada urazená, aby sa vyhrážala nejakými stiažnosťami, tak by rada mala spolupracovať eh, preto, aby občianky a občania nášho kontinentu naozaj eh, dostali to najlepšie. Ak chceme byť silní navonok, keď chceme mať spoločnú zahraničnú politiku, spoločné obchodné dohody, to je dôležitým aspektom celku a preto je dôležité, aby sme spolupracovali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz bude hovoriť pán Arif na jednu minútu. Pani predsedajúca, vážení kolegovia, Všetci vieme, že Lisabonská zmluva posilňuje právomoci Európskeho parlamentu, ale len no, málo z nás si uvedomuje, aká je tu radikálna zmena, najmä v oblasti obchodnej politiky, ktorú ja sledujem. E, na základe Lisabonskej zmluvy parlament bude ratifikovať všetky obchodné medzinárodné dohody a to už e, spôsobilo veľký hľud. Napríklad je tu e, e, dohoda s, e, s Južnou Koreou a tak ďalej. To sú prvé signály. Ale chceme ísť ešte ďalej, než e, to, čo predstavuje zmluva. Ja som hovorcom a napriek skepse skepce, skepse a určitej opozícii. Myslím si, že odkaz je jasný. Ak má parlament schváľovať všetky obchodné dohody, tak sa musí pri, podielať na tom procese od začiatku, čo sa niekedy zdalo utopické, je dnes zapísané v základných vzťahov medzi nami a komisiou, pretože to plne vyžaduje, aby sme rokovali o našom eh, mandáte. A Dúfam, že rada bude naďalej rešpektovať komunitárny duch a demokraciu a takisto vyzývam eh, kolegov, mm, aby sme tu nemali nejaký štokholmský syndrom voči komisie a rade, aby sme naozaj využívali všetky naše práve, ktoré, práva, ktoré nám patria a patria našim spoluobčanom. Ďakujem pekne. A teraz pán Milan na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Revízia dohody medzi parlamentom a komisiou poslúžiť základom a lepšie spolupráce medzi našimi inštitúciami. Pokiaľ ide o, o právo kontroly alebo výmenu informácií, toto je veľmi dobre ošetrené. Takisto aj e, prítomnosť komisie v parlamente, ale znepokojuje ma e, posilnenie medzi inštitucionálnych vzťahov v otázke medzinárodných rokovaní. Je správne, že pozícia parlamentu sa posilní. Prítomnosť pozorovateľov parlamentu e, e, v takých torkovacích skupinách e, je veľká zodpovednosť. V prípade medzinárodných dohôd, napríklad v oblasti rybolovu, treba zabezpečiť informovanosť a parlament sa musí k tomu viedriť. To je to minimum, ktoré by sme mohli očakávať E, e, videli sme viaceré návrhy do, dohôd, e, ktoré si vyžadujú určitú úpravu. A teraz v rámci postupu Catch the ako prvá vystúpi pani Rotová, jedna minúta. Ďakujem pani, Ďakujem, pani predsednička. Som veľmi rada, že Európska komisia si uvedomuje, že pre úspešnú budúcnosť únie je veľmi dôležité, aby rozhodovanie bolo čo najdemokratickejšie, že ide o posilnenie úlohy par- Európskeho parlamentu. Oceňujem, že nová dohoda o spolupráci posilne význam parlamentu aj nad rámec Lisabonskej zmluvy. Vítam, že táto dohoda umožní podrobnejšie dopadové štúdie a lepšie reagovanie komisie na politické požiadavky Európskeho parlamentu Najmä je dôležité, aby komisia e, zlepšila prístup poslancov k dokumentom vrátane návrhov medzinárodných zmluv. Už sa tu povedalo, že ratifikácia týchto zmluv nesmie byť iba formalitou, ako častokrát býva zvykom v národných parlamentoch. Potrebujeme získať relevantné informácie vopred, aby sme mohli priebežne ovplyvňovať ich obsah. Rada, ktorá sa cíti ukrivdená, sa musí e, zmieriť s tým, že do budúcnosti bude musieť podstatne lepšie par- e, spolupracovať s Európskym parlamentom. Ďakujem. Dank, next. Ďakujem pekne. Pán Panška, jedna minúta. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, Lisabonská zmluva priniesla nové úlohy a povinnosti tak pre Európsky parlament, ako aj pre Európsku komisiu

Ďakujem, pani predsedajúca. Parlamentá rada fungujú v EÚ ako zákonodarcovia a v prípade parlamentu priamo a minimálne v rade sú e, nepriamo e, legitimovaní. Komisia nemá žiadnu demokratickú legitimáciu a naďalej je jediným orgánom, ktorý môže predkladať návrhy vládam EÚ a vidím tu teda dosť veľké nedostatky aj po Lisabonskej zmluve. A ak má bude môcť Európsky parlament um, efektívne využívať uh, právo iniciatívy, musí na tom spolupracovať aj uh, komisia. A táto nová iniciatíva, tento nový nástroj by mal byť zapojený do legislatívneho procesu čo najskôr. A takisto v oblasti medzinárodných vzťahov uh, tok informácií medzi komisiou a parlamentom musí byť posilnený. Zahraničná politika EÚ môže byť niekedy zdanlivo oprieš vzdialená od e, občanov. Ďakujem. A teraz má slovo pani Bazesku na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím si, že nová dohoda zlepší spôsob a fungovanie vzťahov medzi Európskym parlamentom a komisiou na obdobie 2010 až 2015. Revízia právneho základu tejto spolupráce prichádza v správnom čase len krátko po tom, čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Nové pravidlá definujú veľmi jasne politickú zodpovednosť oboch inštitúcií a posilňujú kompetencie, ktoré Európsky parlament nedávno nadobudol v procese v, to, v rozhodovacom procese. Pokiaľ ide o e, princíp rovnosti zaobchádzania, má parlament rovnaké právo ako rada, čo sa týka prístupu k dokumentom, E, legislatívnej alebo rozpočtovej povahy. Rovnako e, viditeľná úloha, ktorú parlament bude zohrávať pri zostávaní ročného pracovného e, programu Európskej komisie posilní účasť občanov na prioritách európskej politiky. Ďakujem pekne a teraz v rozprave vystúpi ešte pani Morvaj na minútu. Köszönöm szépen, bibliai bölcsesség, hogy jó fának, jó gyümölcse. Ďakujem za slovo v Biblii sa hovorí, že dobré ehm, stromy majú dobré ovocie, zlé stromy zlé ovocie. Lisabonská zmluva ehm, sa narodila za diktatorských podmienok. Demokratické následky táto zmluva ani nemôže mať. Diktatorská, antidemokratická bola tá cesta, ktorou nám bola Lisabonská zmluva nútená. Aj v mojej krajine bola táto zmluva vnútená. A takto boli urobené rozhodnutia o nás bez nás a ľudia nemajú vôbec právo čokoľvek k tomu povedať. A myslím, že je to výsledok, eh, mm, ktorý pre Maďarsko je neplatný. Ľudí sa nikto nepýtal, verejnosti sa nikto nepýtal, občianskej spoločnosti sa nikto nepýtal, nikto nebol konzultovaný. Táto zmluva bola odhlasovaná tak, že ľudia ani nevedeli, čo vlastne pre nich znamená. A toľko k tomu, čo sa týka demokracie tejto diktátorskej zmluvy. Ďakujem pekne. Dobre, a teraz dostane slovo opäť komisia. Pán Ševčovič, nech sa páči. Much, madam, madam like... Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv sa chcem poďakovať všetkým rečníkom, hlavne tým, ktorí veľmi jasne vyjadrili podporu rámcovej dohode, pretože si myslím, že to veľmi dôležitá príročka o tom, ako máme lepšie v budúcnosti spolupracovať. A opäť chcem e, zdôrazniť e, moju vďaku pracovnej skupine a týmu Európskeho parlamentu, pretože sme e, veľa času spolu stravili a mali sme 11 kôl rokovania a táto tvrdá práca sa vyplatila a dnes môžeme oslavovať výbornú dohodu. Samozrejme, s pozornosťou som si vypočul pripomienky stených poslancov a otázky, e, ktoré, e, niektoré sa z nich týkajú e, dosiahnutej dohody. A chcem zdôrazniť, že pre komisiu je to dôležitý princíp, ktorý ustanovil a upravil, že úspešná spolupráca medzi našimi inštitúciami musí byť zachovaná. To znamená, že táto revidovaná dohoda nesmie viesť k zvráteniu úspešných, postup, úspešných postupov a no, práve naopak si myslím, že rámcová dohoda bude viesť eh, vo všetkých prípadoch zlepšenia. A vzhľadom na to všetky mm, strany v rokovaniach povedali, že sú si vedomé, že budú eh, sa vystavovať zložitým rokovaniam, ale budú uplatňovať revitálnu dohodu najkonstruktívnejšie a môžem vás uistiť, že komisia odhodlá to urobiť. Cení poslanci, som presvedčený, že prax ukáže, že mnohé z obav, ktoré dnes boli vyjadrené, sa nenaplnia. Hoci sú to isté očakovania, ktoré zasahujú nad rámec e, pôsobnosti, ktoré e, zmluva prisudzuje každej z inštitúcií, boli e, napravené a po reakcii na požiadavku z plena o mojom vyhlásení k morálnemu kodexu dovolte mi tiež potvrdiť, že aj komisia čoskoro skoro predloží návrh e, na revíziu morálnych kodexov a tiež v súlade s podmienkami rámcovej dohody bude chcieť e, získať stanovisko parlamentu včas, e, ako to bolo počas rokovaní. Na záver mi dovolte zdôrazniť, že ak zistíme e, akékoľvek problémy, opäť sa budeme snažiť e, spoločne nájsť riešenia. V skutočnosti my sme počítali s e, revíziou rámcovej dohody už pred rokom 2011, čo nám dá dostatok príležitosti k náprave, ak nastanú nejaké chyby. A v tomto zmysle sa teším na spoluprácu s vami na základe tejto revidovnej rámcovej dohody a dúfam, že budeme podporovať, túto dohodu v stredu. Verím, že tento pozitívny duch bude tiež prevládať aj v ústnych vzťahoch medzi všetkými inštitúciami Európskej únie, pretože to od nás očakujú občania a to by sme mali naplniť. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Nun erhält erneut... Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz opäť spravodajca má slovo, pán Rangel, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička Záverom by som eh, chcel reagovať na to, čo tu odznelo počas rozpravy. A chcel by som podotknúť nasledovné. Jedným z hlavných cieľov rámcovej dohody bolo zabezpečiť, aby počas bežnej legislatívnej práce, aby v súvislosti s rozpočtom parlament a rada eh, mali rovnaké postavenie, eh, rovnoprávne postavenie, aby sa to riešilo súbežne. Musíme rešpektovať e, rozdelenie právomoci vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy, musíme mm, rešpektovať princíp e, delby právomoci, aby parlament mohol lepšie pracovať. A okrem e, rozpočtovej práce a vlastnej iniciatív potrebujeme aj posilnenie kontrolných právomocí. Nazdávam sa, že rámcová dohoda toto umožňuje, že bude prospešná pre jednu a druhú inštitúciu, ale aj pre, pre ďalšie inštitúcie, konkrétne pre radu. Pretože budeme mať teraz jasný základ, budeme mať jednoznačnú predstavu o vzťahoch medzi parlamentom a komisiou, na základe pokroku vyplývajúceho z Lisabonskej zmluvy. Napriek tomu, že počiatočné reakcie rady boli voči tejto dohode kritické, myslím si, že časom komisia dospie k názoru, že je to prospešné pre všetky inštitúcie. Je to na prospech našich občanov, a že dosiahneme eh, dohodu medzi všetkými inštitúciami a to umožní správne vypočiť názor občanov v duchu eh, eh, Lisabonskej zmluvy. A ďakujem pekne pánovi komisárovi za otvorený prístup. Končíme rozprávu a hlasovanie o, tom, o tejto rozprave bude v stredu o 12. A teraz, ctení kolegovia, ctené kolegyne, ideme na ďalší bod programu.